prečo Dánsko chce zostať mimo tohto systému. My si sami chceme rozhodovať o našej hospodárskej politike. To je otázka dánskych e, občanov, nie nejakých bankárov vo Frankfurtu. Ďakujem. Ďalšia schôdza bude 7. apríla v stredu o pol tretej. A bude to špeciálna schôdza. Budeme sa zaoberať výsledkami Európskej rady. Schôdza je tým pádom skončená.